Ak áno, tak ak dovolíte, ja by som eh, radšej sa venovala hlasovaniu. Pán Ransdorf, eh, chcete sa hlasiť na tú istú tému? Áno, pani predsedajúca. Je to k téme. Viem, že Sacharová cena je veľmi dôležitá, ale